Vážení kolegovia, mohol by som spomenúť, že na galérii návštevníkov máme pani Bilgenesen Postanusen z Farajských ostrovov, ktorá zastupuje predsedníctvo Západo-Severskej rady. Sú tu viacerí zo Západo-Severskej rady. Vítame ich medzi nami. Je tu aj pán Bill Justinusen a pani Unurbra Konrad Konrad Dottir. Stení kolegovia z Farerských ostrovov a Islandu, ktorí prišli, budú hovoriť o kľúčových záležitostiach, o rybolove v Arktide napríklad. Sme veľmi radi, že budeme diskutovať s týmito ľuďmi. Ďakujeme vám za návštevu a teraz začneme hlasovať o správe pána Ehlera. Ide o pravidla účasti a šírenia